dnešného programu. Máme tu rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právnych, právneho štátu. A prvá otázka je situácia v oblasti ľudských práv na Kryme, pokiaľ ide o krymských Tatárov. Otváram diskusiu tým, že dostane slovo predovšetkým autor, pán Butikofer. Začne, nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, kolegovia, kolegyne. Myslím si, že je vhodné, aby parlament európsky v spoločnom návrhu uznesenia zdôraznil otázku v oblasti ľudských práv na okupovaných krymských územiach. Predovšetkým krymskí Tatári boli perzekovaní už od samého začiatku ruskej invázie. Ich volení predstavitelia týmto bolo zamedzené, zakázané, plniť si povinnosti, ktoré vyplývali zo zvolenia. A tieto povinnosti im vyplývali aj z ukrajinského práva. Vidíme, že Rusko utláča krymských Tatárov, pretože tu je vyjadrená veľká miera nedôvery voči týmto tejto časti populácie. Myslíme si, že je veľmi dôležité, aby Európsky parlament vyjadril svoju solidaritu a my sme radi, že môžeme e, skutočne takýmto spôsobom spoločne postupiť. Pani Fotiga, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Pred dvomi rokmi nadnárodná spoločnosť alebo skupina poslancov asociácie NATO vycestovala do Kieva, do, vrch, do Vrchovnej rady a bola medzi nimi aj pani Federica Mogherini a pán prezident vtedy bol Janukovič a Majdan vlastne sa mal udiať o pár dní a anexia Krymu mala nastať iba o pár mesiacov. Ja som vtedy bola na Majdane, videla som tam barikády, videla som tam tváre ľudí, videla som miesta, kde ostreľovači strelali do prvých obetí. Hovorila som, rozprávala som sa s občanmi a boli to práve občania, ktorí si mysleli, že budú rozhodovať o tom, čo sa udeje v, na Ukrajine, a pokiaľ ide o zmeny, ktoré nastali. My musíme prejaviť solidaritu týmto občanom. A chcela by som vám pripomenúť politiku neuznania anexie Krymu, Putin sa usiluje fungovať takým spôsobom, aby obmedzil našu mieru solidarity a ak zmeníme náš prístup, tak by to bola, bol signál slabi, slabosti z našej strany. Ďakujem pekne, pán Panceri. Ďakujem. Porušenie ľudských práv na Kríme sa zvýšili po anektácii Krymu zo strany Ruska. Viacero medzinárodných organizácií referovalo o mnohých porušeniach eh, práv mm, komunity krymských eh, Tatárov, ktorí bojkotovali eh, rege, re, napríklad referendum zo 17. marca dochádzalo k násiliu, k násilným zmiznutiam exekúciám a tak ďalej. Tí, ktorí odmietli prijať ruské občianstvo napríklad, e, tí sú e, ďalej diskriminovaní v sociálnom, ekonomickom a politickom živote. E, je tu snaha umlčiavať krymských Tatárov. Mnohí novinári museli utiecť z Krymu, aby neboli persekovaní Eh, je potrebné, aby táto situácia sa čo najrychlejšie zmenila, preto o nej musíme eh, hovoriť a odsudzovať ju pán Preda na jednu minútu. No, ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že dnes diskutujeme konečne o Kryme. Moja politická skupina už 6 eh, mesiacov sa snaží toto nastoliť na E, toto na, na, na program e, našej práce. Jediná skupina, ktorá nás podporila, boli e, konzervatívci. Motívom je trošku zvláštne, zvláštny postoj voči anektácii Krymu zo strany Ruska. Máme tu zvláštnu situáciu, že jedna dôležitá skupina v Európskom parlamente od nás žiada aby e, sme v oficiálnej delegácii navštívili Moskvu. Ja si myslím, že takýto krok je neakceptovateľný. E, pokiaľ všetci kolegovia na parlamente, ktorí sú na čiernom zozname Kremľu, nebudú e, z neho vyňatí. A takisto aj pokiaľ Rusko sa nestiahne z Krymu. Ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. Ďakujem pani González Peňaz. Ďakujem pani predsedníčka. Uvidíme, ako geopolitické záujmy majú vplyv na život občanov. Nás trápi ekonomická a sociálna situácia všetkých týchto občanov. To sa určite nevyrieši, pokiaľ to bude fungovať blokáda. Preto si myslíme, že je potrebné ju ukončiť, aby tu nebol až taký dramatický dopad na civilných obyvateľov. Veľmi nás trápi porušovanie ľudských práv a tiež e, situácia e, hľadom ľudských práv Tatarov a iných menšín v tomto konflikte. Práva menšín musia byť rešpektované na Kryme tak ako e, všade inde vo svete. Preto je potrebné konať a je treba, aby to bolo pod záštitou OSN. Treba rokovať o podmienkach, o tom, ako poskytnúť priestor humanitárnym organizáciám, ktoré na mieste pomáhajú. Toto všetko je veľmi dôležité eh, pre vyriešenie tohto celého konfliktu. Ďakujem. A napokon posledný rečník eh, z skupiny autorov, pán Austrevičus. Ďakujem pekne. Eh, Znelo, že E, skupina v e, Kieve e, ohrozuje milióny Rusov na Kryme. Takže čo sme urobili? Nešli sme do vojny, nestrielali sme, ani jeden človek neprišiel o život. Prezident Putin vyklamete celému svetu. Vy máte osobnú zodpovednosť za tých, ktorí zmizli alebo boli zavraždení od roku 2014 na Kryme. Chcem e, prečítať mená krymských Tatarov, ktorí stratili život. Timur Šemrdanov, Siran Zinedinov, Islam Džiparov, Dževdet Islamov, Eskander Absalamov, Ruslan Ganijev, Arlen Terechov. The list is not complete. Colleagues, let's... Kolegovia, Nezopakujme eh, chyby 20. storočia. Eh, nazývajme veci správnym menom. Ďakujem. Ďakujem v mene politických skupín. Je prvým rečníkom pán Plenkovič. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Naše uznesenie podporuje, jednu, eh, podporuje voľbu Ukrajiny aby sa mohol slobodne rozhodnúť a upriamuje pozornosť medzinárodného spoločenstva na e, to, čo sa deje na Kryme, ako sa Rusko správa, ako potiera eh, ľudské práva. Ide obzvlášť o eh, situáciu menšin ako krymskí Tatári. Ak ruské orgány chcú zlepšiť svoje vzťahy s Európskou úniou, mali by sa stiahnuť z Krymu a umožniť Ukrajine, aby mala eh, kontrolu nad celým svojim územím. Je dôležité, aby medzinárodné organizácie, ľudskoprávne, mimovládky a médiá mali uh, prístup na eh, Krím eh, bez obmedzení. A preto vítam misiu, misiu osobitného vyslanca pre ľudské práva Rady Európy a eh, tiež navrhujem formát Ženeva Plus, ktorý sa navrhuje a podporujem, aby sa Krym prinavrátil k Ukrajine a konflikt v Donetsku a Luhansku sa ma, nemá od tohto oddiať, pretože tieto dva problémy e, sú vlastne rovnaké. Ďakujem, pán Šani, na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcel jasne vyjadriť v tomto parlamente. Všetky politické sily v tomto parlamente si želajú vyriešiť problémy na Kryme a samozrejme potrebujeme zabezpečiť to, aby Putin skončil s páchaním zločinov na občanoch Krymu, vrátane tatarskej menšiny. Snahy tohto parlamentu podrývajú našu solidaritu. A tie vlastne nahrávajú do kariet Putinovi. Sú to akoby darčeky pre Putina, takže všetko, čo podrýva našu jednotu, slúži Putinovi. A preto by som chcel požiadať všetkých kolegov, aby sa pridržali sankcií voči Rusku a nepodrývali ich pre nejaké vedľajšie motívy, pretože podrývanie európskej jednoty by bolo najväčšou chybou. Pán eh, Demesmaker, eh, kolegovia, ak ste boli na Kryme predtým, vedeli by ste, že to bol sektor s obrovským cestovným ruchom, rôzna kultúra, rôzne tradície, rôzne jazyky. Ja som tam cestoval niekoľko mesiacov pred E, v podstate tým, čo spravilo Rusko. Bolo to, bolo to perla e, a teraz e, sa to stalo čiernym bodom. Putin tam uplatňuje svoju politiku bez akýchkoľvek problémov. V podstate ide o to, aby všetkých umlčal. Disidenti sú stíhaní, novinári a proukrajinskí aktivisti sú prenasledovaní a Tatári boli, prevšetk- e, boli špecifickým e, terčom e, podľa ruskej tlače sú považovaní za tých zlých. História sa tu jednoducho opakuje pre týchto hrdých ľudí a je na čase, aby svetové spoločenstvo sa postavilo proti tomu. Musíme čo najskôr v týchto veciach hovoriť. Ďakujem pekne. Dôvod, prečo Ruská federácia má záujem o potlačenie prejavy, e, slobody prejavu, je tá, že sú veľmi kritickí voči ruským orgánom. Počas krímskeho referenda krímsky Tatári boli veľmi aktívni, protestovali na uliciach proti referendu. E, E, nesli ukrajinské vlajky, nezabudli na to, čo sa stalo ešte podľa Sovietskeho zväzu. Situácia Tatarov sa zhoršuje, nemôžu študovať vo vlastnom jazyku v školách, televízne kanály jednoducho prestali fungovať a ľudia, ktorí nechcú ruské občianstvo, majú problémy dať deti do škôl či nájsť prácu e, stíhaním krymských Tatarov sa nielen porušujú ľudské práva, ale ohrozuje to ich kultúrne dedičstvo a jazyk. Rusko má povinnosť zabezpečiť to, aby Tatári mohli žiť vo svojom historickej domovine a ďalej rozvíjať svoj národný jazyk. Pán Štetina na minútu za EPP. Ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, na Kryme sa systematicky potlačuje právo na vzdelávanie v tatarštine a ukrajinštine, znižuje sa počet tatarských škôl a tried. Ohrozená je sloboda slova, niektoré tatarské médiá boli účelové donútené prestať fungovať, obmedzujú sa alebo potlačujú sa kultúrne a symbolické prvky tatarskej identity Mali by sme odsúdiť vyhosťovanie a zastrašovanie tatarských politických vodcov. Týka sa to aj Mustafi Džamilieva, ktorý dlhodobo upozorňuje na snahy Ruskej federácie okupovať Krym. Dovolte mi pripomenúť, že Mustafa už v roku 68 v Sovietskom zväze e, bol na tri roky uzväznený za kritiku okupácie e, Československa jeho trestné stíhanie krymskými okupačnými orgánmi pre trestné činy podľa ruského trestného zákonníka nemôžeme akceptovať v dobe, keď je Krym podľa medzinárodných zmluv stále považovaný za ukrajinské územie. Krymskí Tatari potrebujú v období neslobody našu podporu. Ďakujem. Thank you. Ďakujem. Pani Píri na minútu. Ďakujem. 2 milióny ľudí, ktorí žijú na Kryme, čelia bezprecedentnému e, porušovaniu ľudských práv. A Tatári na Kryme, ako všetci, ktorí boli kategoricky proti pripojeniu a okupovaniu Krymu, čelia systematickému zastrašovaniu, únosom, mučeniu a nemôžu sa proti tomu právnym spôsobom nejak brániť. Miestne obyvateľstvo nemá e, prístup k medzinárodným Eh, orgánom, aby sa stiažovali na porušovanie svojich ľudských práv. My chceme vyjadriť svoju solidaritu s krymskými Tatármi a taktiež so všetkými Ukrajincami, ktorí sú v zraniteľnej pozícii za to, že bránili integritu ukrajinského územia. Vyzývam Ruskú federáciu a krymské úrady, aby poskytli prístup na E, polostrov e, medzinárodným pozorovateľom. Ďakujem teraz na minútu, pán Tanok. Ďakujem. Po ruskom nezákonnom a násilnom pripojení Krymu v roku 2014 e, ukrajinská menšina a krímski Tatári zažívajú každodenné porušovanie svojich ľudských práv. Tatári bojkotujú nanútený režim v roku 2014 a taktiež referendum. A Títo um, Tatári boli v podstate utlačaní už od Stalinovho režimu, kedy boli násilne deportovaní, ich lídri boli eh, vyhnaní do exílu a podľa správ sa táto situácia už v podstate stala bežnou na Kryme. Situácia Tatárov je e, veľmi zlá a ja ju odsudzujem, pretože e, Krym naďalej z právneho hľadiska je súčasťou Ukrajiny a ja odsudzujem porušovanie ľudských práv Tatárov. Medzinárodné spoločenstvo túto situáciu zblízka sleduje. Ďakujem. Posledným rečníkom je pán Cinadinos. Ďakujem, pani predsednička. Európska únia sa vyjadrila jednotlivým krajinám a taktiež k jednotlivým e, úradom e, v krajinách, ale myslím si, že sme trochu pokryteckí. Predovšetkým, keď sa pozrite na obmedzovanie ľudských slobod v Turecku, v Istambule, v Konstantinopole, kde taktiež nie je úplne uh, normálna situácia. My máme tendenciu niektoré veci prehliadať a nevidíme pretrvávajúcu okupáciu Cypru napríklad. A nevenujeme dostatočnú pozornosť ďalším krajinám, ktoré umožňujú migrantom vo veľkých počtoch prichádzať na európske územie. No a čo sa týka Tatárov, už 20 rokov prebieha proces medzi Tatármi a Ruskom. Je to taký pretrávajúci konflikt, takže si myslím, že by sme nemali selektívne si vyberať a niektoré veci ignorovať. Ďakujem teraz. KHDI, spontánna rozprava. Zoberiem iba dvoch rečníkov, keďže mám len dve minúty, napriek tomu, že zoznam je dlhý. Pán Pospišil, ďakujem pani predsednička. Som rád, že sa môžem vyjadriť k tomuto bodu a zopakovať to, čo povedal pán Štetina. Ja ako Čech som veľmi hrdý na to, že vodca Tatárov Mustafa Džamile v, roce, v roku 1968 protestoval proti okupácii Československa a som rád, že teraz pomyselne tomuto národu vraciame podporu. Tento národ bol po celé 20. storočie utlačovaný v Sovietskom zväze a teraz Ruskom, takže je dobré, že sme navrhli uznesenie, ktoré Rusko vyzýva, aby prestalo utláčať Tatarov, aby rešpektovalo ich základné ľudské práva. Vypočuli sme si smutné fakty o tom, ako sú potlačané médiá Tatárov, ako sa na Kryme strácajú Tatári. Iba jedno číslo sme ešte nepočuli. 20 tisíc Tatárov minulý rok odišlo z Krymu práve kvôli tomuto tlaku odišli na Ukrajinu. Takže Tatári opäť opúšťajú svoj domov Krym. Nemôžeme to dopustiť, musíme tlačiť na Rusko a musíme stále o tejto téme hovoriť. Ďakujem, pán Jurek. Ďakujem. Som veľmi rád, že dnes v Štrasburgu hovoríme o krymských Tatároch. Je to malá oblasť a ich situácia veľmi dobre vyjadruje dôsledky anexácie a anexovania e, Krymu. Včera sme diskutovali o Európskej rade a vo vyhlásení ministra z rady sa hovorilo o Kryme, o Minskom dohovore a o vážnej hrozbe agresívnych krokov, ktoré Rusko a proruské sily môžu podniknúť. Nuž, nepoli, nepočuli sme nič o Severnom prúde 2. Tento projekt sa v podstate e, anuluje naše sankcie voči Rusku a je to dôkaz toho, že nereagujeme dostatočne. Mali by sme reagovať tam, kde môžeme reagovať. Ďakujem, pán Bütikofer, chcete niečo povedať k e, rokovaciu poriadku? Takže, pani predsednička, chcem požiadať o príležitosť, e, aby som zareagoval na úsobný útok. A chcem, aby ste to zapísali. Ja som po svojom prejave uvítal to, že sa šesť politických skupín dohodlo na spoločnom návrhu uznesenia a táto diskusia ukázala, že sme e, jednotní a preto mi je ľúto, že pán Preda využil svoj rečnícky čas ako spoluautor, aby napadal iných kolegov vrátane mňa. Povedal, že tí, ktorí nepodporili návrh EPP, preukazujú nejednoznačný postoj voči ruskému, ruskej okupácii Krymu. Ja si myslím, že je to nepravdivé, nespravodlivé a úražlivé a odmietam toto obvinenie. Ďakujem, takže je to na základe článku 164, zapísala som to pani komisárka. Máte slovo. Pani predsednička, vážení poslanci, už uplynulo, uplynuli takmer dva roky od e, nelegálneho pripojenia Krymu, Sevastopolu, Ruskou federáciou. Európska únia to naďalej neuznáva a odsudzujeme to. Okrem toho, že bolo vážne porušené medzinárodné právo, toto nelegálne pripojenie e, Krymu malo vážny dopad na situáciu v oblasti ľudských práv Systematicky sa porušujú e, základné slobody a ľudské práva rezidentov Krymu a toto v podstate odzrkadľuje celú situáciu na polostrove. Okrem toho je tam ne, právna neistota v súvislosti s otázkou občianstva a tatárske spoločenstvo platí e, veľmi vysokú cenu za svoje názory Taktiež eh, si chceli pripomenúť deportáciu z roku 1994 a tá akcia im nebola povolená. Takže taktiež ich aktivisti boli prenasledovaní. Sú tam taktiež hrozné prípady mučenia, zmiznutí eh, krímskych Tatárov, únosov, ktoré neboli dostatočne zatiaľ prešetrené. Vysoká predstaviteľka Mogherini diskutovala o týchto prípadoch, keď sa stretla s predstaviteľmi krímskych Tatárov na Ukrajine v novembri 2015. Taktiež by som chcela zdôrazniť, že Európska únia si robí obavy ohľadom e, zadržania Alexandra Kolčenka. Je to prípad, ktorý EÚ monitorovala a porušilo sa tam e, medzinárodné právo a taktiež základné prvky justície neboli dodržané. My Vyžadujeme, aby táto osoba bola prepustená a okamžite, e, aby mu bolo umožnené odcestovať na Ukrajinu. Taktiež e, by e, organizácie chrániace ľudské práva mali mať umožnený prístup na Krym a na Ukrajinu. A vítame misie, ktoré zatiaľ prebehli. Bola to misia komisára pre ľudské práva Rady Európy na jesen 2014, neoficiálna misia E, turckých predstaviteľov na jar 2015 a pretrvajúca práca e, misie na Kryme e, mimovládnych organizácií pre ľudské práva. Taktiež sú tu autonómne inštitúcie OSN, ktorým naďalej je upíraný prístup na polostrov, ale už bolo zdokumentované rozsiahle porušovanie ľudských práv na tomto území. A dúfame, že nedávna misia generálneho tajomníka eh, OSN no, zlepší situáciu kremských Tatárov na polostrove Krym. Ďakujem. Takže máme tu sedem eh, návrhov uznesení k tejto diskusii.